right, thank you very much. Um... Ďakujem za slovo. Začal by som tým, že tu mám jedno oznámenie. Pán Brok, náš predseda, sa musel odobrať na stretnutie s vodcami ukrajinskej opozície a preto nebude môcť predsedať dnešnej schôdzi. Prvým bodom dnešného programu Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja mám otázku na absenciu pána Broka. Viem, že má súkromné stretnutie s predstaviteľmi ukrajinskej opozície alebo sprevádza nemeckú kancelárku? E, z akých dôvodov je nepritomný? Pán Šiviec, veľmi rád by som odpovedal na vašu otázku, ale nie je napísaná v mojich papieroch. Mohli by ste poprosiť sekretariat, prosím, pretože na sekretariate by ste sa mohli spýtať, lebo držíme palce pánu Brokovi a jeho misii. Predsedajúci, ja vám teraz prečítam e, zvyšok papiera, ktorý tu mám pred sebou a znie opäť vystúpenie mimo mikrofónu. Na to znie odpoveď. Áno, to som práve chcel povedať, ale Marek to počiarkol. Minulý rok v decembri sme hlasovali o externom nástroji financovania tieto rokovania trvali až do poslednej chvíli, chvíle. Naši právnici, lingvisti až po plenárke skontrolovali tento text. Nie, nie pred plenárkou, ako to je zvyčajne, pri, ako to zvyčajne býva. A preto právnici lingvisti vytvorili isté zmeny, ktoré nemenia dohodu, ktorá sa dosiahla v trialógu iba tu ide o redakčné úpravy, kým sa to bude publikovať v oficiálnom vestníku. Sekretariat AFETu sledoval celý proces a spravodajca potvrdil, že všetky e, navrhnuté redakčné zmeny sú akceptovateľné. Preto minulý týždeň na rozšírenom predsedníctve sa rozhodlo takto a ak nemáte žiadne námietky, tieto nové verzie sa odošľú na plenárku na tiché schválenie. Ešte raz. Máme tuto potešenie privítať e, pána Igora Kormana. Je to predseda Moldavského parlamentu. Budeme riešiť vzťahy medzi EÚ a Moldavskom po samite v meste Vilnius. Nech sa páči, pán predseda parlamentu, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Pasku. Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, členovia výboru pre zahraničné veci, dámy a páni, je pre mňa cťou mať príležitosť prihovoriť sa výboru pre zahraničné veci v kontexte nedávnych rozhodnutí, ktoré sú dôležité pre Moldavsko a našu európsku budúcnosť. Od roku 2009 priority Moldavska v zahraničnej aj v internej politike sa krútili okolo európskej agendy. Naša krajina začala rokovať o asociačnej dohode z EÚ, vrátane EFTA dohody a implementácii e, uvoľnenia vizového režimu, ku ktorému je vypracovaný aj akčný plán. Podporujeme právny štát, ľudské práva a slobody, ktoré sú základmi integrácie do EÚ. Naše záväzky plníme, rozbehli sme rigorózny proces legislatívnych a štrukturálnych reforiem a hlavné oblasti zlepšenia zahrňajú riadenie e, pohraničnej situácie, verejný poriadok, bezpečnosť a ďalej rezortné reformy, ktoré sa implementujú s podporou EÚ. Bojujeme proti korupcii, a sledujeme e, morálnu integritu napríklad prokurátorov a sudcov a náš nový trestný zákonník umožňuje teraz aj konfiškáciu majetku za isté trestné činy. Situácia s ľudskými právami sa zlepšila, existujú tu rôzne mechanizmy a to nastavené, ochranné a spolu s vami veríme v kultúru ľudských práv a záväzky pri budovaní spravodlivej spoločnosti. Táto reforma, ale i ďalšie, majú svoje finančné a aj spoločenské náklady. Nové členské štáty EÚ, ktoré prešli podobnými bojmi, budú iste s nami súhlasiť, že cesta smerom k európskej integrácii je neľahká. Proeurópska vládna koalícia v Moldavsku čeli mnohým výzvam, vrátane politickej nestability, nedostatku skúseností pri správe vecí verejných v koalícii, a absencia konštruktívneho dialogu s opozíciou a neustále hospodárske a sociálne problémy, ktoré sa objavujú v našom e, geopoliticky zložitom regióne. Všetky tieto výzvy, alebo mnohé z nich, zostávajú až dodnes. Bojujeme s nimi, ale neodradilo nás to od ich riešenia, pretože veríme, že toto je správne. Všetky európske inšpirácie a hodnoty, ktoré zdieľame, nám pomohli pri vládnutí v rámci proeurópskej koalície, prekonať rozdiely a zostať jednotnými pri e, odhodlaní modernizovať Moldavsko. Asociačná dohoda a summit východného partnerstva v novembri minulého roku. Na obidvoch týchto platformách sa pertraktovalo napredovanie Moldavska. Hovorili sme o akčnom pláne pre uvoľnenie vízového režimu a Európska komisia niekoľko dní pred samitom vo Vilniuse navrhla legislatívnu iniciatívu, aby občania Moldavska nemuseli používať víza pri ceste do Európskej únie. Týmto ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc vrátane Európskeho parlamentu a iba s ich pomocou boli tieto reformy možné. Vieme, že táto podpora prišla v takom čase, keď Európska únia sama bojovala so svojimi vnútornými mm, otázkami a výzvami. Kolegyne, kolegovia, rok 2014, tento rok je zásadným pre našu krajinu. Chceme vidieť výsledky pro európskych úsilí, ktoré sa odohrávali za ostatné 4 roky, pretože, ako vieme, demokracia je niečím, čo posúdia až občania v čase volieb. Vysoko symbolickú signifikanciu ktorá stimuluje naše modernizačné reformy. Jej emblémom sú problémy, ktoré vyriešime pre moldavských občanov, ktorí chcú žiť v rámci EÚ alebo v jej blízkosti spolu s inými národmi Strednej a Východnej Európy, ktorých ktorých občania už nemusia používať víza pri ceste do EÚ. Liberalizácia vízového režimu je hmatateľný výsledok, ktorý privádza Moldavsko do rodiny európskych národov. Tu by som rád poďakoval poslankyňam a poslancom výborom AFET a LIBE za to, že pomohli nastaviť podmienky pre uvoľnenie vízového režimu a veľmi rýchlo sa podarilo nastoliť praktické kroky v tejto veci. Je dôležité spolupracovať aj so všetkými, členskými, so všetkými členmi výborov Európskeho parlamentu preto som tu a rátam s vašou podporou. Vzhliadame k Európskemu parlamentu a k Rade Európskej únie, aby konali čím najrychlejšie a najpozitívnejšie v našej veci. Okamžitá budúcnosť pre Moldavsko zahrňa podpísanie a ratifikovanie asociačnej dohody a dohody EFTA. Predpokladáme, že tieto dve dohody budú podpísané a ratifikované v našom parlamente pred voľbami v Moldavsku, ktoré sa budú konať v novembri. Uvoľnenie vízového režimu a príprava na podpísanie asociacizačnej dohody sú jedna vec, ale treba ešte urobiť oveľa viac. Pokračovať v reformách. Predtým, než podpíšeme asociačnú dohodu a príjmeme agendu, ktorá s ňou súvisí, vytvoríme Národný akčný plán, ktorý sa týka realizácie spomínanej dohody, ktorú presadíme v praxi. Koordinovaný prístup k integrácii je tým, čo je potrebné a takéto, čo si nám pomôže ku konštruktívnemu národnému dialogu, do ktorého sa plne zapoja občania Moldavska. Benefity integrácie EÚ v súvislosti s asociačnou dohodou a dohodou EFTA a s uvoľnením vízového režimu. Toto všetko bude mať konkrétne materiálne dopady na občanov e, v regióne transnesterská, podnesterská, e, ktoré sa takto, ktorý sa takto dostane z politickej a hospodárskej izolácie. Konštruktívny dialog a konkrétne kroky na e, určenie udržateľných riešení ešte potvrdia tieto um, pozitívne výsledky. Chcem oceniť politickú podporu Európskeho parlamentu v uznesení z tohto mesiaca, v ktorom sa odsudzuje násilie a porušovanie práv detí, ktoré používajú učebné plány e, vychádzajúce z latinky v Podnesiersku. Veľmi si ceníme, že Európsky parlament nedávno prejavil svoju citlivosť k moldavským politickým a hospodárským problémom tým, že e, povolil dovozy moldavského vína do EU. Táto solidarita je mimoriadne dôležitá, najmä vzhľadom na to, že Ruská federácia naďalej e, zatvára svoje trhy záhady dôvodov eh, k moldavským mínam eh, musíme zaujať takýto podobný prístup eh, k ostatným oblastím, napríklad k ovociu zelenine, aby sme pomohli nášmu polospodárstvu a spracovateľskému priemyslu, aby bol schopný. Tu by som sa chcel vyjadriť stručne k otázke hospodárskych a politických vzťahov s našimi uh, tradičnými východnými partnermi tak ako každá podobná krajina Moldavsko nesie zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre svojich občanov. Naše rozhodnutie držať sa vývoja vychádzajúceho z európskeho modela nie je iba politickým rozhodnutím, je to rozhodnutie s cieľom modernizácie a nemalo by byť v rozpore so vzťahmi, ktoré máme momentálne s krajinami spoločenstva nezávislých štátov pretože my chceme udržovať dobré vzťahy so všetkými našimi susedmi. Drahí priatelia, sme teraz e, tesne pred prehlbením vzťahov z EÚ, ktoré výrazne zlepšia životy e, našich občanov a priblížia ich e, k európskemu modelu napriek úsiliu ísť európskou cestou. Naša vládna koalícia sa snaží zabezpečiť politickú stabilitu a držať sa tejto európskej cesty. Pre nás už neexistuje cesta späť v aktuálnom geopolitickom prostredí sa spoliehame na podporu našich partnerov a priateľov. Vaša neustála podpora a aktívna spolupráca je potrebná na to, aby sme zabezpečili naplnenie európskych výhľadok pre Moldavsko. Ešte raz srdečná vďaka za vašu podporu a tiež za to, že som dostala príležitosť podeliť sa s vami o svoje myšlienky. Ďakujeme pekne, pán predseda parlamentu vaše odhodlanie, odhodlanie vašej krajiny nás naozaj veľmi teší, radi o ňom počúvame, pretože tiež investujeme do vašej krajiny a teší nás, že krajina naďalej sa drží cesty, ktorou sa rozhodla uberať. Čo sa týka toho problému s vínom, spomínam si, že niekdejší hokejový hráč sa vyjadril, že Keby ste chceli predávať svoje vína v Európe, taliansky a francúzsky výrobcovia sa budú snažiť tomu zabrániť, pretože to je údajne zlé víno. A vidíme, že opak je pravdou. Snažia sa o to, práve preto, že to víno je dobré a je pred nich konkurenciou. Ale logika v hokeji je niekedy trošku pokrivená. Teda nebudeme na tom nejako trvať, čo som práve povedal. Teraz eh, dávam slovo spravodajcovi eh, pre Moldavsko, pánovi Bocenovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem eh, privítať pána predsedu parlamentu. Veľmi nás teší, že máme príležitosť diskutovať s ním o aktuálnom dianí. Pán predseda, spomenuli ste nedávne rozhodnutia, ktoré vám pomohli a potešilo ma, že ja som súčasnil hlasovania na našom výbore pre spravodlivosť vnútorné záležitosti o otázke vízovej liberalizácie. Dúfam, že sa to teraz posunie na úroveň celého parlamentu do pléna a že vám budeme teda môcť poskytnúť celoparlamentnú podporu tejto vízovej liberalizácii. Chcel by som sa vás opýtať, chcel by som vás požiadať, aby ste sa vyjadrili podrobnejšie k niektorým témam, ktoré ste spomenuli Uviedli ste, podľa mňa veľmi zaujímavo, že reformy, ktoré teraz prebiehajú, ktoré presadzuje vláda, zavedú kultúru ľudských práv. Dúfam, že tomu naozaj tak bude. Ale zaujímalo by ma, či vláda okrem reforiem, ktoré presadzuje, tiež zvažuje aj reformy v oblasti vzdelávania, ďalej v, v oblasti kultúry a v iných oblastiach e, spoločenského vplyvu, ktoré pomôžu tiež presadiť túto kultúru ľudských práv. Niektorí tu máme totiž takú skúsenosť, že vývoj kultúry je taký dlhodobý a niekedy postoj verejnosti trošku zaostáva za oficiálnym legislatívnym vývojom krajiny. Zaujímalo by ma počuť od vás, ako to vnímate vy, ako očakávate, že tento proces sa bude vyvíjať a aký pokrok ste už zaznamenali na posiaľ. Tiež som sa vás chcel opýtať eh, trochu podrobnejšie k téme, ku ktorej Európsky parlament nedávno zaujal už stanovisko a síce k téme učebných plánov v Latinke v Podnestersku. Neplatí to len pre EU, ale aj pre OBSE, OBSE ktoré pracujú tiež na tom, aby tieto, krajiny tieto školy naďalej mohli vyučovať bez nejakých obmedzení zo strany podnesterských orgánov. A zaujímalo by ma vypočuť si od vás, či ste už zaznamenali v tejto veci nejaký pokrok. Isté to bude zaujímavať aj kolegov. A tiež by som vás počuť, aby ste sa vyjadrili k Galgaciu Nedávno nami otriasol vývoj. V tejto súvislosti očakáva sa, že je za tým nejaká zahraničná moc. Teda zaujímavé by ma, či by ste sa mohli aj k tomuto vyjadriť podrobnejšie. Toľko z mojej strany, možno kolegovia budú mať ešte nejaké ďalšie doplnkové otázky. Ďakujeme pekne. Pán Kirilov, nech sa páči. Ďakujem. Náskôr by sme možno mohli dať slovo komisii, ak tu niekoho máme za komisiu. Zdá sa, že nie. Za komisiu tu nikto nie je. Bolo by však hodné, keby v takýchto prípadoch sme mali aj stanovisko komisie, pretože je to téma veľmi významná. Chcem oceniť prítomnosť páne predsedu parlamentu. A myslím, že je vhodne naplánované aj to načasovanie, že sa oboznámime aj so situáciou v Gruzínsku, okrem Moldavska. Zdá sa mi, akoby všetko to nahľadianie na Ukrajine akoby spôsobilo, že zabúdame, že práve v týchto dvoch krajinách musíme robiť všetko preto, aby sme im pomohli práve v Moldavsku a v Gruzínsku. A ak stratíme z ohľadu tieto priority, myslím, že by to bola obrovská chyba. Tým by totiž vznikli rôzne pochybnosti, rôzne špekulácie. A celkovo by to bolo veľmi negatívne pre európsku politiku. Mali by sme byť teda o niečo pozornejší a diskutovať o tom aj s komisiou a naplánovať možno nejaké konkrétne kroky. A to veľmi naliehavé kroky do budúcna. Niekedy totiž reagujeme trochu spomalene a Úspešnosť celého tohto úsilia si vyžaduje veľmi rýchle reakcie. Naša pomoc by sa nemala sústreďovať e, iba na dovoz vína. Napríklad hovoríme o modernizácii, hovoríme o skutočnom akčnom pláne. A nepochybne si to získa a je podporu Európskeho parlamentu. Musíme sa len držať eh, tých naplánovaných rýchlych krokov, ktoré boli signalizované. Takisto aj komisia netýka sa to len vína. Čo sa týka negatívneho hodnotenia ekonomiky po celom tomto procese, to sme si ešte nevypočuli. Mali by sme to vnímať o mnoho širšie Nemali by sme sa pozerať iba na dovozy vína. Ja napríklad mám aktuálne informácie od bulharského etnického obyvateľstva, ktoré žije v Moldavsku, ktorí sa venujú najmä plnospodárstvu, spracovateľskému priemyslu, taktiež ovoci a zelenine, ich pestovaniu, ale taktiež vínu. A nálada u nich je taká, že možno trošku budú znevýhodnení v tomto novom vývoji. Domnievajú sa, že možno colná únia by bola bývala lepšou alternatívou. Myslím, že snažíme sa im to vysvetľovať, ale týchto ľudí by sme mali uistiť, mali by mať možnosť vidieť konkrétne výsledky, pretože s tým súvisí ich osud, ich budúcnosť. Teda netýka sa to len eh, bezvizového režimu. Aj ten eh, je iste veľmi dôležitý a mali by sme ho uzavrieť čo najskôr, ale vo všeobecnosti by som bol rád, keby sme diskutovali tu vo výbore veľmi podrobne s kolegami, veľmi kriticky o rôznych eh, témach, ktoré súvisia s týmito dvoma krajinami. Mali by sme si uzrejmiť, o čo sa vlastne snažíme, a malo by nám v tom byť jasno ešte predtým, ako sa tento parlament e, rozpustí v apríli. Už to musíme mať jasno, inak e, totiž dôjde k úplnému váku a budú sa deť udalosti, na ktorými nebudeme mať absolútne žiadnu kontrolu. Ďakujeme pekne, pán Kirilov. Teraz pani Ždanoka. Yes, thank you. No, ďakujem. Tu som. ako podpredsednička delegácie pre vzťahy s Moldavskom vám blahoželám za úsilie, ktoré ste vynaložili a podali nám správy vo všetkých oblastiach politického aj verejného života. A moja otázka sa týka len boja proti korupcii, o ktorom ste hovorili. Vieme, že e, to bol dôvod, prečo padli predchádzajúce vlády. Nastal nejaký pohyb v legislatíve, napríklad, aby sa zabranilo stretu zájmu v verejnom a súkromnom živote. Viem, že tomu tak e, žiaľ bolo v prípade predchádzajúcich vlád. Nechcem opakovať otázky mojich kolegov, no tiež by som si rada vypočula niečo o tom, eh, čo si myslíte o gagavskom referende. Vôbec ste to nespomenuli. Ako členka výboru liga som tieňová spravodajkyňa, ktorá zastupuje skupinu zelených vo všetkých otázkach týkajúcich sa víz a tiež som spravdajca v veci naredenia 539 a plne podporujeme posun e, Moldavska pod režim príl 1, to je bezvízový režim z EÚ. No ako viete, predpokladom je, aby mali biometrické pasy. Moja otázka bola predtým diskutovaná na zasadnutí tiežných spravodajcov so spravodajkyňou, keď ona musela navštíviť Moldavsko, pokiaľ len tento víkend. A ako e, rýchlo e, tento proces e, zavzania biometrických pasov, hlavne pre tých, ktorí bývajú v Zadnestersku, môže byť realizovaný. A sú to nejaké problémy s príjmaním biometrických pasov, alebo nie? Ďakujem. Now, Mr. Ďakujem pekne teraz pán Kresseldorfer. Ďakujem, pán predseda. Ja sa veľmi teším, pán predseda Korma, za to, že ste tu dnes, e, aj preto, že dobre poznáte Mníchov, aj Nemecko a budete mi rozumieť. Ehm, nebudem sa snažiť hovoriť preto silným dialektom. V roku 2008 sme um, zažili túto obrovskú krízu bank a financí a táto zasiahla e, nielen e, celý rad štátov v EÚ a skoro ich priviedla do ruin, ale stále bráni k tomu, aby sme mali dostatok financí, aby sme silnejšie investovali v iných štátoch, aby sme naše programy tam eh, lepšie realizovali a to hlavne platí v tých prípadoch, kde Eh, keď eh, vnímame sociálne a hospodárske ehm, problémy eh, členských štátov. Moja otázka je, ako silno postihla ehm, táto kríza Irsko a aké opatrenia tam boli prijaté, aby sa do istej miery dalo s tým vysporiadať a ja mám pocit, že mm, čoskoro budem mať predsa ďalšiu krízu, keď si pozrieme medzinárodné um, podnikateľské činnosti niektorých bank a podnikov. A druhá vec je, že je dôležité, aby e, došlo k liberalizácii vízového režimu, ale keď teraz e, vidíme v Európskej únie e, tie tendencie pre renaliza- re- znovu znárodnenie, tak mi je zle, pretože ide o to, že tí, ktorí chcú tie systémy využívať a ktorí sú zločinci, vždy nájdú nejaký spôsob, ale tí, ktorí chcú študovať a ktorí chcú zabezpečiť výmenu ľudí a pracovať, tak práve tí um, budú týmto zabrzení. A toto um, sú uh, veľké uh, problémy, uh, ktoré sú spojené s tým vodami, ktoré budeme mať v Európskej únii. Mám jednu otázku k systému vzdelávania. Vy ste dlho boli aj u nás v Bavorsko. Viete, že v Nemecku máme duálny systém vzdelávania. Neviem, ako je to vo vašom štáte, do akej miery sú odlišné m, mm, tie systémy vzdelávania pre mladých ľudí, ale jedna vec je istá, že aj aby sme mohli obstať na medzinárodnom poli e, a v súťaži aj z EU, aby sme mali aj e, investície do priemyslu, potrebuje na to v samotnom štáte kvalifikovaných e, pracovníkov. A mm, preto by som chcel vedieť, aké kroky sa tam príjmajú a čo robíte v spolupráci v týchto oblastiach, e, teraz e, v oblasti vzdelávania a čo očakávate? Ďakujem, pán Vulianič, nech sa páči. and thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Korman, za uh, vaše uh, hodnú a dosť zaujímavú správu o situácii v Moldavsku. Ja som určite za rozšírenie a myslím si, že politika rozšírenia je najdôležitejšia politika v EU a že Európa nebude fungovať e, ako únia, pokiaľ nebude zahrňať e, všetky štáty, ktoré chcú vstúpiť a vy som zjavne chcete vstúpiť. Spomínali ste vetu, že nie je cesta späť e, s radosťou to počujem, keď nie cesta späť, tak je cesta vpred a naozaj dúfam, že Moldavsko bude úspešné v tejto ceste. Rád by som položil dve otázky. Je tu e, zjavne e, tlak zvonka z Ruska. Vy ste jemne spomenuli situáciu s vývozom vína. No predpokladám, že sú tu aj e, ďalšie oblasti tlaku. Rád by som počul e, váš názor na to, ako to vidíte, aký máte na to dojem z toho a aký všeobecný postoj ľudí vo vašom stade k tomuto tlaku. E, Má druhá otázka o privatizácii. Zvyčajne som proti privatizácii e, v pristupujúcich štátoch. A to z dobre dôvodu. Pokiaľ štát nie je úplne usporiadaný politicky aj sociálne, tak privatizácia zvyčajne vedie k hrozným prípadom korupcie a všetkého možného. Aká je situácia vo vašom štáte a ako vidíte toto naliehanie všetko sprivatizovať za krátku dobu? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda, máte slovo? Ďakujem kolegovia za vás záujem, za vaše otázky. Pán Watson, ďakujem najmä vám za stále zaangažovanie sa do otázok v Moldavsku. Vždy, keď sa hovorí o týchto veciach v Európskej Európskom parlamente z rôznych aspektov. Ja mám tri otázky. Prvá sa týka dôležitosti vzdelávania a kultúry. Môžem s vami len súhlasiť, že krajina, ktorá neinvestuje do vzdelávania a kultúry, nemá budúcnosť. Samozrejme, teraz prechádzame ťažkým obdobím. Je to ťažký proces optimalizácie škôl v Moldavsku a za ostatné Tri roky prebehli ťažké diskusie, rozpravy. Nie vždy sme boli schopní nájsť to najlepšie riešenie. Práve vtedy sa ukázalo, že ľudia nie sú nadšení zo smeru, ktorým sa to všetko vydalo, ale nedá sa robiť iné len pokračovať. Rozhovor o ľudských právach, o európskej budúcnosti Moldavska. Tento nie je totiž možný, ak sa nevenuje dostatočná pozornosť takýmto dôležitým oblastiam. Situácia v Podnestiersku nie je to len otázka moldavských, moldavských škôl. Bohužiaľ, sme boli svetkami v ostatných rokoch aj ďalších provokácií zo strany podnesterskej administratívy. Nedávno zatkli moldavskej škole jedného činiteľa. Dostali sme ultimátum, aby moldavská policia sa stiahla z mesta Vender. Je tu také geopolitické prostredie, ktoré nám nepomáha v konštruktívnom dialogu s úradmi, ale dobrá správa je, že dokážeme ešte stále vo formáte 2 plus 1 diskutovať. Budúce stretnutie sa má odohrať v meste Vin vo februári. Je to dobrý formát. Vtedy sa dá hovoriť o súčasných veciach, súčasných problémoch. Zlé správy sú v tom, že sa zdá, že nenapredujeme v rokovacom procese. Oni nechcú hovoriť o tzv. treťom paneli, o politickom riešení konfliktu hovoria o konkrétnych odborných problémoch ako školy v Podnestiersku a tak ďalej. Ale v tejto situácii si myslím, že čokoľvek eh, od moldavských úradov vzíde, určite to nebudú negatívne reakcie, určite to budú pokusy udržať situáciu pod kontrolou a veľmi očakávame podporu od Európskej únie, od ďalších partnerov, ktorí sú zapojení do rokovacieho procesu. Nespomenul som vo svojom príhovore revolúciu v Ganuzii, máte pravdu. Regarding the current uh, situation in this region of the Republic of Moldova. Máte pravdu, že Gagauzia je regiónom Moldavska, ale sú tu isté problémy, ktoré pretrvávajú z minulosti. Komrad je hlavným mestom Gagauskej autonómnej oblasti. Tam sa stiažovali na vzťahy s ústrednými orgánmi a sú tu stiažnosti, ktoré sa týkajú moldavskej legislatívy a zvláštneho statusu Gagauzijskej autonómnej oblasti. A komunisti sú 8 rokov pri moci a nedarilo sa im, nepodarilo sa im dostatočne sa venovať tejto situácii súvisiacej s autonómiou a teraz Máme parlamentné voľby v novembri v Moldavsku. Táto otázka tým pádom je na stole. Autonómia tam o rok keďže budú o rok voľby do Baškanu, tak bude táto otázka autonómie naozaj hrať veľkú úlohu a niektoré centralistické strany v tejto, v tejto politickej hre sa trošku posunuli ďalej. Je, sú to aj lokálne hry, ktoré sa týkajú autonómie. A teraz o tzv. referende, ktoré sa odohralo pred pár týždňami. Samozrejme, že referendum môžeme vyhlásiť za nelegálne, pretože nie je v súlade so zákonmi, nie je v súlade s usmerneniami ústrednej volebnej komisie v Moldavsku, ale v tomto prípade sme sa rozhodli neprovokovať v tejto situácii, ale sa zapojiť do konštruktívneho dialogu. Pán Lankvip, premiér. Spolu s ním sme navštívili Gagauziu a hovorili sme so všetkými orgánmi a rozhodli sme sa, že vytvoríme špeciálny výbor alebo komisiu v parlamente, aby bolo možné ich zainteresovať do všetkých problémoch, takých aj čo majú legislatívne aspekty, a vláda bude hovoriť o pláne na vytvorenie autonómie v nasledujúcich 4 rokoch. Myslíme si, že to je ten správny spôsob, ako zaangažovať protistranu, komunikovať a krok za krokom vyriešiť tento problém a dúfame, že takýto prístup z ústredných orgánov bude vítaný aj v autonómnej oblasti. Pán Kirilov hovoril o situácii e, na Ukrajine. Ja môžem povedať len toľko, že Ukrajina je veľmi dôležitou krajinou pre nás. Susediaca krajina, ekonomický, hospodársky a ďalší partner. Naozaj nás nepokojujú trendy, ktoré sa teraz rozvíjajú na Ukrajine. Európska únia je tam tiež zapojená, aj ďalší aktéry a dúfajme, že sa situácia bude stabilizovať na Ukrajine a Ukrajina bude demokratickým spôsobom pokračovať ďalej. Ľud má právo rozhodnúť o budúcnosti. My sme naozaj zaangažovaní a oddaní proeurópskemu riešeniu a proeurópske strany majú našu podporu. V tomto budeme pokračovať. Samozrejme, máte pravdu, pán Kirilov, nie je to len o víne. Ide tu o to, že víno je, tým, je dobrým príkladom toho, ako Európsky parlament a ďalšie inštitúcie reagovali. Veľmi si to vážime, ale teraz, keď sa podpisuje asociačná dohoda vrátanie dohody o slobodnom obchodovaní a po prijatí celej agendy vytvoríme národný plán a v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch budeme realizovať asociačnú dohodu a oceňujeme, že je tu možnosť pripojiť sa k Európskemu programu pre poľnohospodárstvo, k Európskemu programu pre regionálny rozvoj. Všetko toto nám umožňuje v oblasti poľnohospodárstva mať prístup k európskym fondom a pripraviť sa na konkurencieschopnosť. Myslím si, že asociačná dohoda a dohoda o voľnom obchodovaní je pre Moldavsko dobrá, aj keď je to asymetrická dohoda. A máme citlivých oblastiach 7, 8, 9 a 10 rokov na to, aby sme sa pripravili napríklad na to, ako naši producenti budú konkurencieschopní a zároveň my vyše 50 našich konkrétnych produktov vyvážame na európske trhy a sme si istí, že asociačná dohoda nám umožní zvýšiť export našich tovarov na európske trhy. Samozrejme, Veľmi dúfame, že počas roka 2014 sa nenakopia ďalšie dodatočné problémy. Nemožno však vylúčiť ďalšie oblasti, v ktorých sme zraniteľní, ale veľmi dúfame, že Európska únia zareaguje veľmi rýchlo a podporí Moldavsko. Pani Ždanoka sa pýtala na boj s korupciou. Je to veľmi dôležitá téma, ktorá rezonuje v Moldavsku. Reforma justície, boj proti korupcii. Minulý rok v decembri sme prijali v parlamente balíček zákonov, ktorý sa týka reformy justície, vrátanie boja s korupciou, V legislatíve robíme isté zmeny, novelizácie, čo sa týka profesionálnej integrácie sudcov a toho, za čo sú sudcovia zodpovední. A na druhej strane sme sa rozhodli zvyšiť sudcom platy. Možno to nie je veľmi dobré rozhodnutie pre občanov, pretože nechápu, prečo by sme mali začať sudcami, ale nie je iný spôsob. Po konzultáciami s medzinárodnými odborníkmi sme sa rozhodli to urobiť takto, a teraz, samozrejme, prijatie dobrých zákonov je dobrá vec, ale ich realizácia v praxi je vec druhá. Preto by sme mali sústreďovať, sústrediť našu pozornosť práve na túto oblasť. Začali sme aj reformu úradu prokurátora a v parlamente sme mali pracovnú skupinu a vytvorili sme koncepciu, plán. Mali sme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch možnosť a budeme mať možnosť prijať ešte ďalšie zákony, ktoré sa týkajú reformy prokuratúry. Konsolidovali sme minulý rok Národné centrum pre boj s korupciou. Je to dôležitý nástroj na tomto poli. A takisto sme vytvorili Národný výbor pre morálnu integritu. Tento výbor sa zaoberá vysoko postavenými úradníkmi, poslancami parlamentu, členmi vlády a veľmi dúfame, že tento národný výbor podporia nielen obyčajní občania, ale aj zastupcovia na tej najvyššej úrovni. Biometrické pasy a liberalizácia víz. Ubezpečujem vás, že sme pripravení, 100% pripravení a e, úrady sú schopné vydávať, začať vydávať biometrické pasy všetkým občanom. Mnohí občania už majú biometrické pasy a budeme čoskoro pripravovať celé tisíce týchto pasov. 15 tisíc sa ich vydá budúci mesiac. A naozaj v Podnestiersku je to pre občanov dôležité. Výbor Európskeho parlamentu zavítal do Podnestierska a naozaj priniesol dôkazy, že naše autority sa touto témou zaoberajú. Pán Kreisildorfer sa pýtal na finančnú krízu v roku 2008 a na to, do akej miery zasiahla táto kríza aj Moldavsko a ako prebiehol vývoj v tomto odvetví za posledné obdobie e tá prvá vlna nás až tak nezasiahla v roku 2008, pretože Moldavsko nebolo až tak aktívne v obchodovaní s nehnuteľnosťami a tak ďalej. Tá druhá vlna, tá nás zasiahla veľmi výrazne v roku 2009. Prebehli eh, až dvakrát parlamentné voľby v tom roku 2009 a tie najvýraznejšie výsledky našej vlády, pre európskej vlády, boli také, že v roku 2010 sa nám podarilo stabilizovať situáciu. Isté, že pracuje, spolupracujeme veľmi úzko s Medzinárodným menovým fondom aj z EÚ. Sú tu problémy v tejto oblasti v poslednom období a aj teraz sa o tom aktuálne diskutuje v parlamente, pretože sa pripravujeme parlamente prijať všetky potrebné kroky, v, čo, čo sa týka zmeny legislatívy, tak aby sme tento finančný a bankový sektor stabilizovali a konsolidovali. Našou výhodou je, že máme kontakt a to veľmi intenzívny kontakt s Medzinárodným menovým fondom, ale aj s ostatnými medzinárodnými partnermi a máme ich podporu Spomenuli ste, že liberalizácia víz, ďalej práca v zahraničí, to spôsobuje vrázky na čele aj mnohým európskym krajinám. Mnoho občanov Moldavska, ktorí chceli odísť, už dávno odišli. Isté, že naši občania veľmi dobre vedia, že liberalizácia víz nielen nám umožní, teda nám umožní len voľne cestovať, nie pracovať v EÚ, Viete, že našich občanov o tom informujeme. Je to psychologicky veľmi silný argument, táto sloboda. Našim cieľom je vytvoriť e, samozrejme vhodné pracovné podmienky pre našich občanov v Moldavsku. Tu máme pozitívne príklady a to bola konkrétne vaša tretia otázka. V poslednom období sme prilákali významných investorov, dokonca aj z Nemecka, aj z Bavorska Napríklad firma Drexelmeier, tá pôsobí veľmi aktívne u nás. Taktiež máme zriadenú zónu voľného obchodu pre túto firmu. Prichádzajú aj rôzni iní investori z Nemecka. Chystá sa a je ďalšia veľká investícia. A sú s tým spojené tisíce pracovných miest pre našich občanov. Dúfame, že dohoda o pridružení a dohoda o voľnom obchode nám umožní prilákať aj ďalších investorov. Veľmi dobre chápeme, že toto je správna cesta, teda vhodné legislatívne podmienky, dobré obchodné podmienky v krajine iba tým zastavíme ten trend odchodu našich občanov zahraničia. Dúfame, že aj tí, ktorí už žijú v zahraničí, sa vrátia späť. Spolupracujeme tu s Európskou úniou v tomto smere. Máme uzavreté tzv. partnerstvo voľného pohybu. Funguje to postupne a už máme aj konkrétne výsledky. Ešte dve posledné otázky tu zazneli. Jednak v súvislosti s našimi vzťahmi k Rusku, k Rusku pýtali ste sa na naše konkrétne vzťahy s Ruskom. Rusko je našim veľmi významným partnerom. 20 nášho vývozu sa orientuje na ruské trhy. Dovážame eh, 100% ruského plynu máme 100 tisíc eh, pracovníkov, pracujúcich eh, občanov Moldavska, ktorí pracujú v Ruskej federácii. A taktiež eh, vnímame Rusko ako významného aktéra v riešení konfliktnej situácie Podnesterska. Ako som už spomenul, Veľmi nám záleží na zachovaní dialógu s Moskvou, s Ruskom a domnievame sa, že naše rozhodnutie rozvíjať Moldavsko podľa európskeho modelu by nemalo byť v rozpore s našou spoluprácou so všetkými východnými partnermi vrátane Ruska. A tým, že s nimi rokujeme, vidíme, že e, sa nedá povedať, že by nesúhlasili. Ja som diskutoval s kolegami zo štátnej dumy z Ruska a tí samozrejme chápu, že takéto je rozhodnutie Moldavska. Na druhej strane musíme byť pripravení aj na možný negatívny vývoj A to, že ešte stále nemôžeme vyvážať naše vína. Do Ruskej federácie minulý rok sme tým stratili viac ako 20 miliónov dolárov. Ja nepríjemné, dúfame, že takéto prekvapenia nás už nebudú, nás už nebudú čakať v roku 2014 v súvislosti s našim ovocím a zeleninou. Napríklad až 80 ovocia a zeleniny vyvážame do Ruska. Naďalej budeme viesť eh, dialog Isté, že panuje geopolitická konkurencia v tomto regióne, to veľmi dobre chápame, ale snažíme sa vnímať to konštruktívne a pokračovať tom aj tento rok. A napriek istým ťažkostiam dúfam, že sa nám podarí prekonať túto zložitú situáciu a tu sa spoliehame aj na vašu podporu na podporu Európskej únie. Takáto je teda aktuálna situácia. Pýtali ste sa aj na privatizáciu. Ešte by som vám eh, možno stručne priblížil, že už v 90. rokoch eh, začal proces privatizácie v Moldavsku. Už 90% je v rukách súkromného sektora ešte stále. Máme niektoré veľké štátne podniky v Moldavsku a práve teraz sa diskutuje o tom, či je správne pokračovať v procese privatizácie v tomto ťažkom roku pred voľbami. A regionálne prostredenie je veľmi prevzimo naklonené. Zatiaľ sme túto tému ešte neuzavreli, ale aj tu môžem povedať, že takmer 90% je už teda v súkromných rukách. Myslím, že Moldavsko je teda na dobrej ceste, čo sa týka voľného trhu a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán predseda parlamentu. Kolegovia, ako vidíte, položili množstvo otázok, všetky boli veľmi konkrétne týkali sa dienia vo vašej krajine. Ďakujeme pekne za vaše odpovede. Môžem vás ubezpečiť, že naďalej budeme podporovať úsilie Moldavska. Ďakujeme. Again, I would like to thank you very much for... A ja by som sa vám chcel poďakovať za váš záujem a chcem vám zaželať veľa šťastia. Aj vás čakajú voľby, veľmi významné voľby. Dúfam, že po novembri sa opäť stretneme proeurópska vláda v Moldavsku a veľmi proeurópsky Európsky parlament. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v dnešnej schôdzi a je mojim potešením tu privítať eh, je, je eh, excelenciu pani Manji Pico, ktorá je ministerka zahraničných vecí Gruzinska. To je štát, eh, ktorý je odhodlaný napredovať v euroatlantickej integrácii a tiež je na ceste k dosiahnutiu podmienok na tento cieľ. Teraz chcem vyzvať jej excelenciu, aby e, nám povedal svoj prejav na 10-15 minút a potom kolegovia budú mať slovo. Ďakujem pekne, vážení poslanci parlamentu, dámy a páni, priatelia. Som e, veľmi potešená a poctená, že môžem vystúpiť pred výborom pre zahraničné veci Európskeho parlamentu. Dovolte mi poďakovať za to, že ste mi dali túto jedinečnú príležitosť e, vám podať niečo o vyhliadkách a výzvach e, Gruzinska na ceste k európskej integrácii. Na začiatok chcem povedať s hlbokou vďačnosťou, že vnímame silnú podporu Európskeho parlamentu Eh, voči integrácii Gruzinska, eh, ktorá bola vyjadrená vo viacerých eh, uzneseniach. Odhodlanie vás mnohí, ako aj celého Európskeho parlamentu, umožňuje, aby sme mali takúto úspešnú a plodnú spoluprácu chcem zabezpečiť, môžem vás uistiť, že e, vaše odporúčania sú osobitne e, dôležité pre náš štát, e, ktorý sa snaží budovať demokraciu a znova nadobudnúť svoje miesto v spoločnej Európskej rade. Lisabonská zmluva v Unii priniesla dôležité zmeny v EÚ, vrátane zmien v prospech Európskeho parlamentu, ktorého hlas zosilnil e, vďaka posilneným právomociam a tiež dôležitejšie úlohe v celej architektúre EU. Vzhľadom na to, e, skutočnosti, že ste medzi našimi e, odhodlanými priateľmi. My sa vďaka tomu spolehame na, na vaše doterajšie vzťahy s Grozinskom a dnes vítame každú príležitosť na to, aby sme mali s vami otvorený dialog o všetkých témach vzťahov medzi EU a Gruzinskom. Teraz mi dovolte nadalej mm, podeliť sa s vami s ďalším úsilím a odhodlaním e, Gruzinska e, vzhľadom na e, vývoj politiky v mojom štáte. Tiež budem hovoriť o výzvach po Vilniuse a tiež o vonkajších faktoroch. Na záver vám dám do pozornosti očakávania Gruzinska pre e, summit e, východného partnerstva v roku 2015. V prvom rade dovolte mi e, vyjasniť, že Európska euroatlantická integrácia je milníkom zahraničnej aj domácej politiky Gruzinska. Je to národná myšlienka, ktorú podporujú Gruzinci a všetky veľké politické strany. Výsledok eh, prezidentských volieb z 2013. Eh, jasne ukazuje európske aspirácie eh, Gruzincov. Zároveň sme si plne vedomí toho, že európska integrácia je neustály vnútorný proces, ktorý zahrňa široké reformy od ujatia sa e, moci v 2013. oktobri s plným odhodlaním plniť cieľ európskej integrácie. E, vláda e, začala a plní kľúčové politické reformy, ktoré sú zamerané na posilnenie demokracie, právneho štátu, nezávislosti súdnictva, ľudských práv a základných slobod, podpora podnikov a sociálneho zabezpečenia. Rok 2013 bol plný eh, pamätihodných eh, udalostí. Aby som to krátko povedala, dovolte mi zvorazniť len hlavné úspechy v našej domácej politike. V prvom rade eh, gruzinská demokracia postupuje k ďalšej fáze demokratickej konsolidácie. Oktobrové prezidentské voľby boli zosieroka chválené zo strany medzinárodných pozorovateľov ako aj e, slobodné a spravodlivé. Okrem toho, mm, jasne mm, povedali e, gruzinské e, orgány, že nebudú už viac tolerovať odchylky z demokratickej cesty rozvoja a myslím, že to je najdôležitejší úspech. Nedávne ústavné zmeny vytvorili ešte demokratickejší systém kontroly a mm, previerok medzi e, legislatívnou a výkonnou mocou. E, bolo prenesená právomoc ďalšia na, Európsky parlament, na gruzinský parlament, aby sa ďalej posilila demokracia. E, navyše sme prijali opatrenia na zabezpečenie nezávislého a ne, slobodného systému súdnictva. V súčasnosti gruzinské médiá sú rovnako slobodné a voľné od politického tlaku ako v iných demokraciách. Ochrana základných ľudských práv a slobod, vrátane menšinových práv sú našimi kľúčovými prioritami. E, Národná stratégia pre ľudské práva bola e, nedávno verejne prezentovaná a má byť e, prebraná na vláde tento týždeň. A v tomto kontexte sme Ehm, vďační a vítame ehm, príspevky a ehm, zástupcu pre ľudské práva a menšiny z OSN a v neposlednom rade my chceme zabezpečiť prostredie, kde budú slobodne fungovať podniky v konkurenčnom prostredí s silnou zárukou vlastníckých práv. Napriek ekonomickým výzvam sa bude blábiť a tiež sú zavedené E, nové e, zmeny, ako napríklad nový zákonník práce, ktorý je plne v súlade s štandardami e, Svetovej organizácie práce. Tento vývoj chce zabezpečiť dlhodobé, udržateľné a inkluzívny ekonomický rast v Gruzinsku. Podľa predpovedí Svetovej banky gruzinské hospodárstvo bude rásť o 5 až 6 v roku 2014. V dôsledku toho sil, e, úsilie vlády a ďalšie ašpirácie e, Gruzincov spôsobujú, že rok 2013 bol výnimočne úspešný pre vzťahy EÚ a Gruzinska. V prvom rade e, na Vilniuskom samite sme podpísali dohodu o predlžení vrátane zóny voľného obchodu, ktorá otvára ďalšiu kapitolu našich vzťahov s EÚ. My to podporujeme a považujeme za hlavný plán pre e, z Európs, e, zlepšenie európskych e, výhľadok nášho štátu. My chceme tiež posilňovať doteraz nevydané ekonomické vzťahy z EÚ. Tieto zvyšujú účinnosť Gruzinska a jeho atraktívnosť ako cieľa pre podnikanie a ja mm, dúfam, že e, táto príležitosť bude riadne využitá zo strany Gruzincov aj podnikateľov. Ďalší dôležitý úspech Vilňovského samitu bolo podpísanie rámca mm, pre účasť Gruzinska e, v e, krízu manažmente EU a z tohoto vyplýva silné posolstvo. Naše načenie pre e, pridanie sa k západným partnerom v civilných a vojenských misiách zohľadňuje odhodlanie Gruzinska, aby bol nielen príjemcom týchto bezpečnostných e, opatrení, ale tiež aby bolo e, dôležitým partnerom pre budovanie mieru a bezpečnosti na celom svete. My e, sme dosiahli značný pokrok pri dokončení prvej zákonodárnej fázy akčného plánu pre liberalizáciu výžového režimu a toto E, riadne zhodnotila komisia. Posilnená mobilita a zavedenie bezvizového režimu sa musí stať e, hlavným videlným e, výsledkom procesu integrácie do EU pre bežných občanov Gruzinska. Preto moja vláda chce vynaložiť všetko potrebné úsilie, aby sa naplnil tento cieľ na samite v Rige, v samite východného partnerstva. Zatiaľ, čo vidíme nové príležitosti, ktoré nám prinesol summit vo Vilniuse. Musíme tiež vidieť eh, aj eh, výzvy. Ehm, ďalšia priorita Gruzinska je podpísať eh, čo najskôr do, do pridružení a e, my e, vítame pripravenosť EU investovať všetko úsilie pre zabezpečenie podpísania tejto dohody pred jeseňou. A e, my na našej strane robíme všetko potrebné, aby sa to naplnilo. E, druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že viac ako predtým e, sme odhodlaní premeniť tieto prehlásené záväzky na konkrétne činy a politiku pre prospech našich občanov. My sme odhodlaní zintenzívniť naše reformné úsilie, aby sme pod pripravili eh, pevný základ pre plnenie dohody o pridružení a to je zložitejší a náročnejší proces. Eh, po druhé, eh, nové reality, ktoré majú otvoriť Eh, podpísanie a dočasné uplatňovanie tejto dohody tiež eh, vyžadujú eh, nákladné reformy, ktoré môj štát sa zaviazal plniť. A za týmto účelom vláda začala plniť reformný program v súlade s očakávanými povinnosťami vyplývajúcimi z dohody o pridružení. Tiež sme pripravení včasne dokončiť dohodu o pridružení. My veríme, že e, naše úsilie e, náležite podporí Európska únia podľa zásady viac za viac. V tejto súvislosti chcem osobitne privítať e, nedávne vyhlásenia komisára Stefana Fileho na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii výhľad e, členstva v EÚ a e, svetla konci tunela, ako to popísal komisár, je naozaj jediný mm, silný katalizátor transformácie, ktorý e, by mal byť otvorený krajinám východného partnerstva vrátane Gruzinska. Zatiaľ, čo naše odhodlania a záväzky sú jasné, aby sa prejavili odhodlanie napredovať na tejto ceste. E, my dúfame, že EÚ nakoniec tiež e, ukáže svoju odhodlanosť a uzná európsku budúcnosť mojho štátu, ako aj ďalších štátov, e, ktoré sú odhodlané plniť program východného partnerstva. Vážení priatelia, teraz je čas, kedy my potrebujeme vašu solidaritu čím viac vzhľadom na vonkajšie faktory. Niekoľko zahraničných partnerov vrátane e, Gruzínska sa dostalo pod e, zvýšený tlak Ruskej federácie, hlavne v posledných mesiacoch e, a to, aby prehnutili svoje európske aspirácie. Európsky parlament bol jeden medzi prvými, ktorý e, sa postavil odsudil kroky Ruska proti týmto štátom v uznesení zo 13. septembra 2013 a využil všetky príležitosti, aby zopakoval svoje e, obavy v tejto veci e, v viacerých uzneseniach. Nemáme žiadne ilúzie čo do možnosti e, ďalších e, provokačných e, krokov zo strany Moskvy, hlavne pred podpisom dohody o pridružení. a budeme naďalej obozretní, aby sme e, zabranili e, akékoľvek eskalácie, ktorá by zabranila podpisu alebo plneniu e, dohody o pridružení. Sme pripravení odolať akémukoľvek tlaku, pretože nejde len o ďalšiu medzinárodnú dohodu, ale skôr o európsku budúcnosť Gruzinska. Zároveň treba si vziať ponaučenie z nedávneho vývoja v regióne východného partnerstva Európska únia by mala využiť všetku svoju moc, aby e, zabranila mm, akýmkoľvek e, nevhodným e, zasahovaniam z tretich strán a musíme spojiť naše úsilie a navrhnúť spoločné stanovisko, aby sme podporovali plnenie mm, opatrení zameraných na krajiny východného susedstva. Mali by sme e, obhajovať princíp nezasahovania a práva každého národa e, robiť svoju vlastnú zahraničnú politiku podľa e, záverečného aktu OBSE a Helsinky. Dámy a páni, počas rokov Gruzinsko sa snaží znížiť napätie vo vzťahu s Ruskom a v tomto úsilí sme dôslední. Predchádzajúca vláda mm, na seba e, vzala záväzok nepoužívať silu proti okupácii a toto bolo mm, zopakované v 2013 a e, Gruzinsko zavedlo e, bezvizový režim pre občanov Ruska a mm, privítalo vstup Ruska do VTO. Tiež sme začali skúmať možnosť spolupráce vo viacerých oblastiach bez E, to, aby sme e, postihli e, grozinskú zvrchovanosť. Tiež sme zlepšili odbyt našich výrobkov na ruskom trhu aj bezhraničnú dopravu a Grozinsko sa zúčastňuje eh, na olympijských hrách v Soči. Nemali by sme miešať šport s politikou, ale v reakcii na tieto kroky eh, Ruská federácia naopak eh, sa pokusila nasmerovať Olympiádu v Soči proti zvrchovanosti a územnej celistosti Gruzinska, a hlavne keď podporuje tzv. nezávislý štatút um, okupovaných uh, regionov v Gruzínsku a um, provokujúc na gruzínskom území zriadením 11-kilometrového bezpečnostného pásma v Abcházsku. Preto je istá pozitívny vývoj, ktorý bol um, dosiahnutý, uh, ne, uh, bol sprevádzaný e, s riešením týchto konfliktov. E, podľa e, dohody o prímerí a napriek nej Moskva pokračuje v provokačných činnostiach tým, že zriaduje ostatný drôd a ploty okolo okupačnej hranice. A toto spôsobuje ťažkosti miestnemu obyvateľstvu. Očakáme, že ďalšie pokusy z Ruskej federácie zvyšia tlak na Rusko po prerušení eh, tohoto vzhľadom na medzinárodnú podporu. Ehm, Táto nezákonná činnosť pokračuje eh, a to s nebývalým dôrazom a má dopad na každý život eh, postihnutého obyvateľstva a porušuje ich ľudské práva. Ehm, celá dĺžka umelej hranice v Abcházsku aj v regióne Sinvali už presiahla 50 km a spôsobuje humanitárne problémy asi 200 miestnym rodinám. Očakávame, že e, ďalšie e, kroky ruskej vlády budú zvyšovať tlak na Grozinsko. Vláda bude naďalej pracovať blízko s EU a ďalšími medzinárodnými partnermi a e, priateľskými štátmi, aby sme ďalej zabranili ďalšiemu zhoršovaniu situácie. Politická podpora a vyhlásenie Európskeho parlamentu eh, vo veci týchto nezákonných procesov je kľúčov dôležitá. Rok 2014 je eh, rok medzinárodných eh, výročí vo vzťahu medzi EÚ a Gruzinska. Pred 10 rokmi Gruzinsko vstúpilo do politiky susedstva a pred 5 rokmi sme sa stali súčasťou e, politiky e, východného partnerstva. E, my, ja by som teraz rada uviedla, že čo sme zaviazaní urobiť a dosiahnuť do samitu Východného partnerstva v Rige. Budeme naďalej plniť naše záväzky, vyplývajú sa z agendy priroženia Gruzinska a My naďalej chceme pokračovať našich demokratických úspechov a chceme byť naďalej e, vzorom úspešného demokratického rozvoja e, v regióne. Chceme podpísať e, dohodu o pridružení začiatku myslím tohto roku. Sme pripravení sa zúčastňovať v programoch ako napríklad Creative Euro Erasmus+, Horizon 2020 a tiež skúmať ďalšie možnosti spolupráce v rámci e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Chceme pripravení tiež začať plniť e, e, dohodu o predlžení a budeme pracovať tvrdo na naplnení odporúčaní komisie pre zabezpečenie bezvýzového styku. Budeme ďalej plniť odporúčania v oblasti dopravy, vzdelávania, energetiky a kultúry. Očakávame, že posilníme úlohu EÚ v riešení konfliktu v Gruzinsku a Ehm, tiež sa teším na silnejšiu um, politickú a ekonomickú podporu, vrátane zavzania nových nástrojov uh, spolupráce. Som presvedčená, že našim spoločným úsilím sa nám to podarí. Ďakujem pekne, Vaša excelencia. Máme niekoľko otázok. Naši poslanci sa hlásia o slovo. A chcel by som vás upozorniť aj na čas. Poprosil by som, aby ste sa obmedzili každý na dve minúty, keď budete klásť otázku. Prvý pán Lisek, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Nikto hovoril ešte po polsky, ja preto budem hovoriť po polsky, aby som bol presnejší. E, pani ministerka, chcel som sa poďakovať teraz pracuje? Jest okej. Okay. E, e, chciałem na Pani ręce złożyć podziękowania dla... Chcel vám e, vzdať vďaku gruzinskej vláde za odhodlanosť v snahe prehlbiť vzťahy s Európskou úniou a podpísať dohodu o pridružení. Ako isto dobre viete, okolo Gruzinska sú rôzne štáty, ktoré e, konajú rôzne a nemáme e, jednoznačne a jednoduchú voľbu. A e, preto sa vás chcem opýtať nielen o vnútornej situácii v Gruzinsku, o ktorej sme veľakrát hovorili, a chcem sa zapýtať na to, ako hodnotíte e, budúcnosť východného partnerstva a to, e, čo podľa vás Európska únia môže urobiť, aby aj e, ostatné štáty okrem Gruzinska a Moldavska prehovorili e, k tomu, aby sa vydali na ten istý smer budúcnosti. E, čo podľa vás musíme ešte urobiť pre Ukrajinu a čo ešte možno musíme osobitne urobiť pre Arménsko a Azerbajdžan? Thank you very much. Mrs. Gomes for two minutes. Slovo má pani Gomes na dve minúty. Vážený Vážená pani ministerka, ja sa ospravedlňujem, nemohla som prísť na čas a nevypočula som si úplne v celej dĺžke váš príhovor. Chcem sa spýtať na niečo a možno ste už o tom hovorili. Musím povedať, že naozaj na mňa zapôsobilo, keď som navštívila vašu krajinu spolu s delegáciou Európskeho parlamentu minulý rok a rada by som vás poprosila, boli sme v Južnom Osecku, Iraku, kde Rusi budujú obranné štruktúry. Ako sa to tam vyvíja? Videli ste Pozorovali ste nejaké um, oteplovanie vzťahov, pretože populácia v dedinách, ktoré ži, obyvateľov v nich, ktorí žijú tomto pohraničí je skutočne dosť komplikovaná. Myslím si, že boli tu isté očakávania. Predsedníctvo sa zdá, že trošku zmeklo poprední predstavitelia. Poprosím vás o váš názor. Pán Salafranka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V mene e, skupiny Európskej ľudovej strany chcem privítať pani ministerku. Vy viete, že tento parlament e, podporuje rozhodne e, európsky výhľad vášho štátu a osobitne a konkrétne je zjavné, že e, teraz e, máme pred sebou dátum podpísania e, zmluvy a vy ste hovorili o niektorých ťažkostiach, ktoré stále trvajú vo vašich vzťahoch s Ruskom. Hovorím o tejto téme územnej celistvosti, ktorú Európsky parlament uznal na poslednom uznesení k samitu medzi EU a Ruskom. Predpokladáte ťažkosti po s podpisom tejto zmluvy e, po e, skončení olympijských hier v Rusku a k otázke územnej celistvosti sa vás chcem pýtať, či nám môžete informovať e, k konverzáciám, ktoré prebiehajú medzi eh, osobitným vyslancom pre Rusko vo vašom štáte a ruským ministrom zahraničných vecí. Eh, vážená pani ministerka, eh, tiež by som chcel hovoriť o veci, ktorá nám spôsobuje starosti a to o selektívnej spravodlivosti. Videli sme odsúdenie bývalého ministra na 5 rokov, videli sme tiež zatknutie a prenasledovanie primátora Bilisi a nechcem um, tvrdiť, uh, že uh, nechcem eh, predurčovať eh, vývoj výsledok eh, týchto procesov, ale chcem povedať, že môže táto vec stiažiť naše ďalšie rokovania. Tiež sa chcem opýtať, či môžete podrobne popísať váš vzťah medzi tromi dôležitými štátmi alebo s tromi dôležitými štátmi Arménskom, Azerbajdžanom a Tureckom a či môžete potvrdiť tie um, ehm, povesti, ktoré um, vyšli od niektorých masovokomunikačných um, E, prostriedkov o tom, že e, je potvrdené vaše stretnutie s prezidentom Putinom. Slovo má pán Van Balen. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Je úžasné, že tu vidím minister, ministerku, ktorá bola veľvyslankyňou v Holandsku, pracovala aj tu v Európskom, že, že vás vidíme tu v Európskom parlamente. Rusko zautočilo na vašu krajinu, aj iní kolegovia už hovorili v tomto zmysle, že Rusi sa pokúšajú ešte rozširovať okupačnú zónu krok za krokom. Čo by sme mohli my ako Európska únia, Západná Európa, možno Spojené štáty urobiť, aby sme podporili riešenie, ktoré presadzujete? Viem, že súčasná vláda sa vyjadrila, že chcú preklenúť rozpory s Ruskom, že si chcú sadnúť za jeden stôl a rokovať. Je tu aj ďalšia otázka krajiny východného partnerstva. Pokúšajú sa postupovať e, rovnako? Aj na Ukrajine máme podobné problémy ako v Gruzinsku, aj v Moldavsku. Rusko chce vypracovať e, istú narazníkovú zónu vo svojom blízkom susedstve. A to nemôžeme akceptovať ani vo vašej krajine, ani v podobných krajinách. Ďakujeme pani, pán Danžan. Ďakujem pán predsedajúci, vážená pani ministerka. Tu som. Ďakujem za vašu návštevu, za vaše vystúpenie. Nebudem sa vrácať k aspektom, o ktorých hovoril pán kolega Salafranka. Znepokojujú nás a znepokojujú nás veľmi. Select kolektívna spravodlivosť, ktorá sa prejavuje vo vašej krajine a bude sa ďalej rozvíjať. Um, mám dve otázky. Prvá sa týka vzťahu s Ruskom. Bol som pozorovateľom pri voľbách v Gruzínsku, parlamentných voľbách. Zvíťazila tam strana Gruzínsky sen a program bol zbaviť vzťahy s Ruskom vášni a vláda pána Ivanišviliho, ktorý veľmi dobre poznal Rusko a teraz vidíme, že to nefunguje, že Rusi vám nič nedarujú. A že nezískate to, čo, si mysl- čo ste si mysleli, že získate v porovnaní s tým, čo riešila minulá vláda. Ja si myslím, že tam je dosť naivity, že tu Skôr pozorujeme politický neúspech. Sľub normalizácie s Ruskom sa nesplnil. A ešte mám jednu úplne inú otázku, ktorá sa týka zahraničných vzťahov Gruzínska. Hovorí sa, že Gruzínsko by mohlo byť významným prispievateľom k európskej vojenskej operácii v Stredoafrickej republike, že vraj o tom už bolo rozhodnuté. Ak áno, mohli by ste nám o tom povedať viac? Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Watson, ktorý by rád tiež privítal pani ministerku aj jej erudíciu v oblasti zahraničných vecí, je predstaviteľkou svojej krajiny, zahraničia. Chcem jej zablahoželať k naozaj veľkému progresu, ktorý sa v Gruzinsku prejavuje. Ale chcela by som sa spýtať na jednu záležitosť, ktorú mi posunuli kolegovia z výboru regionov a týka sa zvoleného starostu Tbilisi, ktorému bolo, bolo upreté právo vykonávať jeho úrad. Či by ste nám k tomu mohli dať viac informácií? Ďakujeme. Vážená pani ministerka, máte slovo. Ďakujem pekne. Očakávala som pána Broka a slúbila som mu, že budem odpovedať na otázky po nemecky. Nie je tu síce, telefonovala som s ním ešte predtým, ako som sem prišla. Um, bol na ceste do Berlína. Je mi veľmi ľúto, že sa s ním nemôžem dnes stretnúť, ale rozhodne dodržím svoj vstup a budem odpovedať na otázky po nemecky, ak vám to nebude vadiť. Dankeschön. We have one or two representatives here, so <laughs> they would be happy to listen. Máme tu jedného či dva, dvoch Nemcov, tí budú veľmi spokojní, že si to môže vypočuť. So, um, um, ich werde tam, ich, ich werde auf die einzelnen Fragen Vyjadrila by som sa k jednotlivým otázkam, ktoré zazneli, ale sú tu aj otázky, ktoré sa navzájom doplňajú a preto si myslím, že by možno bolo jednoduchšie, keby som to zgrupila podľa tém. A k týmto témam sa potom vyjadrím podrobnejšie. Susedné krajiny a naše vzťahy k ním a taktiež budúcnosť východného partnerstva. Toho sa týkala jedna otázka. A ako to vyzerá s Ukrajinou, s Arménskom a s Azerbajdžanom, e, Gruzinsko bol veľmi rado s tým, e, bol veľmi rado, že sa mohlo stať e, pred 5 rokmi súčasťou východného partnerstva. Domnievali sme sa, že sa nám podarí ísť e, touto cestou spoločne s ostatnými krajinami žiaľ. E, už tam ostali iba dve krajiny, ktoré zrejme podpíšu túto dohodu o pridružení. Sme veľmi hrdí na to, že sme jednou z týchto dvoch krajín a urobíme všetko preto, aby sme naozaj splnili a dosiahli tento cieľ. Čo sa týka ďalších krajín, domnívam sa, že je suverenným a zvrchovným právom každej jednej krajiny rozhodnúť sa, akou cestou sa chce uberať. A preto si nemyslím, že by sme mali sa do týchto záležitostí miešať. Rozhodnutia týchto krajín by nemali byť ničím ovplyvňované. Všetky krajiny, ktoré prejavili rôzne ambície v rámci východného partnerstva, mali svoje dobré dôvody, prečo to urobili pre Arménsko. To boli veľmi špecifické problémy ako bezpečnosť, energetická závislosť od Ruska, ďalej pre Ukrajinu, to však bolo niečo úplne iné. Dúfam, že bez hľadu na to, čo sa v súčasnosti deje na Ukrajine, sa predsa len podarí nájsť cestu a spôsob, aby vo forme dialógu bolo možno vyriešiť problém, ktorý veľmi pohol ukrajinským obyvateľstvom. Čo sa týka Gruzínska, tu nie je riziko, že by vláda toto svoje rozhodnutie nejako zmenila a snažila sa nasmerovať krajinu nejakým iným smerom. Naše rozhodnutie je pevné a definitívne vieme, že gruzinské obyvateľstvo podporuje toto rozhodnutie a preto som presvedčená, že dohodu o pridružení v auguste podpíšeme. Čo sa týka tlaku Ruska, a to v súvislosti s podpisom dohody o pridružení je veľmi relevantné. Domnívam sa, že tento ruský tlak sa bude uberať rovnakým smerom ako doposiaľ. E, teda zavedenie plotov zostanutého drôtu. Teraz sa tento proces pozastavil vzhľadom na olympijské hry v Soči, ale predpokladám, že po ukončení olympijských hier dôjde k in- zintenzívneniu stavania týchto plotov. E, ďalšia téma je rozšírenie tzv. bezpečnostných zón o 11 kilometrov. O tom som hovorila aj vo svojom prejave napokon a tiež obavy, že po olympijských hrách všetko ostane e, všetko tak, e, tak ako to je. Teda, že Rusko tento svoj sľub presunú túto bezpečnostnú zónu a tu gruzínsko ruskú hranicu opätovne nastoliť nedodrží a že budeme stať pred faktom, že hranica medzi dvoma krajinami, medzi Gruzínskom a Ruskom sa posunie o 11 kilometrov hlbšie na gruzinské územie. A to zrejme bude veľmi vážnou provokáciou, ktoré sa naozaj obávame. A tu dúfame e, opäť, že dostaneme podporu medzinárodných organizácií a dúfame, že budeme mať podporu všetkých našich partnerov a aj Európskej únie. A okrem iného aj Európskeho parlamentu barikády v Južnom Osecku a na území, ktoré má pod kontrolou centrálna vláda a ktoré oddelujú tieto územia výrazne komplikujú život ľudí v tomto regióne. Bežné práva a základné práva týchto ľudí sa porušujú. Ľudia nemajú možnosť eh, voľného pohybu, nemajú možnosť eh, hovoriť eh, vlastným materinským jazykom, nemajú nárok na vyučovanie tohto jazyka na škole, nemajú možnosť naplňania ďalšie sociálne, spoločenské a zdravotnícke nároky a rodiny, ktorých sa to týka, tie v dôsledku toho samozrejme veľmi trpia. Pani Gomeš, vy ste sa pýtali na to, či vzťahy ešte stále sú e, také mrazivé. Žiaľ, e, s týmito s týmto obyvateľstvom na druhej strane okupačnej e, hranice nemáme vzťahy, tých málo kontaktov, ktoré máme a ktoré sa snažíme udržiavať tie sú veľmi srdečné a snažíme sa naozaj pomáhať obyvateľstvu na druhej strane tejto okupačnej línie. Všetkými možnými spôsobmi existujú rôzne programy, sociálne programy, taktiež existujú programy v oblasti zdravotníctva a obyvateľstvo na druhej strane tejto línie mm, môže využívať tieto programy, ak si to želá. To je naša stratégia, takto zapojiť týchto ľudí do nášho úsilia a prejaviť našu ochotu pomôcť im a naozaj dokázať, že táto separačná línia nie je našou snahou, ale je to krokom zo strany okupanta voči týmto ľuďom a proti nim. formát, ktorý uplatňoval niekdajší e, predseda vlády. Mimochodom, vláda ostala tá istá, len predseda vlády sa zmenil. E, proces e, je ešte stále otvorený. Vytvoril sa post mimoriadného spolumestnenstva pre otázky Ruska a taktiež spolu s zastupcom ministra zahraničia pre Rusko. Toto vnímajú s odstupom, ale vďaka týmto vzťahom gruzínske plnosporské produkty sa môžu opäť predávať na ruských trhoch. Ale to je asi tak všetko, čo sa e, v tomto smere podarilo dosiahnuť v vzťahoch. E, isté, že Ženeva je najvýznamnejším miestom gruzinsko-ruských vzťahov, ale žiaľ tento formát v Ženeve nezaznamenal žiadny pokrok a už 26 eh, kôl rokovaní eh, končí takisto rovnako ako na začiatku v roku 2008. Máme teraz istú nádej, že nové okolnosti, napríklad eh, dúfame, že olympijské hry v Soči budú úspešné a dúfame, že tento pozitívny vývoj a táto pozitívna udalosť pre Rusko možno budú mať aj pozitívny vplyv aj na rokovanie v Ženeve. Okrem toho, v Ženeve došlo aj keď ďalšej situácii. Máme aj nových hráčov, máme novú predsednickú krajinu týchto rokovaní. Je to Švajčiarsko, čo skoro bude vymenovaný aj novým mimoriadným spolumocným z EÚ pre náš región a možno vďaka týmto novým, skutočnostiam vďaka týmto novým eh, subjektom v ženských rokovaniach sa podarí dosiahnuť niečo, čo sa doposiaľ nepodarilo. Ďalej sa tu spomenulo možné stretnutie medzi gruzinským prezidentom a ruským prezidentom. O tom sa samozrejme v Gruzinsku veľmi živo diskutuje. Jeden novinár sa opýtal ruského prezidenta na tlačovej konferencii, či bol ochotný stretnúť sa s gruzinským prezidentom a keďže odpoveď bola pozitívna, táto téma sa začala samozrejme veľmi živo diskutovať. E, všetci novinári sa aj veľmi intenzívne venujú, ale žiadne takéto stretnutie sa konkrétne nepripravuje. Ostalo to iba pri e, tejto jednej odpovedi ruského prezidenta a my sme z našej strany nevykonali žiadne konkrétne kroky na ceste plánovať toto stretnutie na najvyššej úrovni medzi zásobcami týchto dvoch krajín. 5. marca sa plánuje ďalšie stretnutie medzi Bašicom a Karasinom a ako sme sa dopočuli od ruskej strany, okrem iného sa bude hovoriť na tomto stretnutí aj o tejto téme. Nie sú teda ešte žiadne konkrétne prípravy, nič však nie je vylúčené. Minimálne sme prijavili ochotu, ak by sa malo zorganizovať takéto stretnutie a ak by aj boli nejaké konkrétne výliadky, čo sa týka výsledkov takéhoto stretnutia, tak budeme rozhodne za to, aby prebehlo takéto stretnutie. Pýtali ste sa na to, či vláda prejavuje naivitu v tom, že sa domnieva, že takýmto formátom a inými prostriedkami bude môcť zlepšiť vzťahy s Ruskom a či tieto pokusy e, už nezlyhali, ktoré vykonala gruzinská vláda. Nedávno prebehalo stretnutie gruzinského výboru pre vzťahy s NATO v Bruseli a mnohí zástupcovia krajín NATO nám ďakovali výslovne za to, že sme vykonali konštruktívne kroky voči Rusku a že sa snažíme zmierniť to napätie v čo najväčšej možnej miere. Myslím, že to je dobrý predpoklad aj pre našich partnerov, aj pre EÚ, aj pre krajiny NATO, aby sa o tejto téme rokovalo ešte najväčším možným pokojom, čo sa týka vzťahu Gruzinska a Ruska. A ak sa pýtate na to, čo môže urobiť Európska únia, aby prispela k tomu, aby sa tento tak tlak zmiernil, z nášho pohľadu e, je to jednoduché. A síce žiadna tretia krajina nesmie ovplyvňovať rozhodnutie Európskej únie alebo akékoľvek inej krajiny člena EÚ, respektíve ak sa chce stať členom EÚ. A myslím si, že toto jasné posolstvo že integrácia našej krajiny ne, nie je v ceste tomuto imperialistickému zmýšľaniu, tak ako to má Rusko vo zvyku, môže prispieť k tomu, že to napätie sa zmierni a že Rusko si uvedomí, že Gruzínsko je nezávislé, je nezávislé od Ruska, je nezávislé od žiadnych iných sfér vplyvu, že dokáže prijímať svoje vlastné rozhodnutia a že sa bude uberať týmto smerom bez hľadu na to, čo sa bude diať. To isté platí mimochodom aj pre NATO. Veľmi jasné posolstvo k Rusku, že nemá právo veta na rozhodovanie krajín NATO. Aj tu to môže pomôcť stabilizovať celú situáciu a jasne dať všetkým najavo, že nikto tieto priority gruzinskej zahraničnej politiky nemôže ohroziť. Mimochodom, domnievam sa, že aj ľudia na okupovaných územiach Prepačte. Vidíte, to je počasie u nás v Gruzínsku, nie tu v Bruseli, z ktorého som tak ochorela. Áno, aj v Soči sme videli, nebol tam sneh. Pán Watson, myslím, že pani ministerka potrebuje pohárik vašej špeciálnej pálenky. Chcem sa ešte vyjadriť k otázke selektívnej spravodlivosti. Myslím, že ste spomenuli, že bol zadržaný primátor Tbilisi, čo samozrejme nie je pravda. Niekdajší predseda vlády Gruzínska, a to som sa tu dozvedela, bol odsúdený na 5 rokov. K tomu by som povedala len jedno. Domnívam sa, že táto fáza keď naši partneri hovorili o selektívnej spravodlivosti, táto fáza je už za nami. Myslím si, že v priebehu roka sme už preukázali, že gruzínska spravodlivosť je už nezávislá, je nezávislejšia ako kedykoľvek predtým. Ja e, sa domnievam, že gruzínska spravodlivosť e, nie 100% nezávislá, nebude sa ovplyvne, nechať ovplyvňovať absolútne ničím. Teda nie je táto situácia rozhodne takáto ružová, nič nie je dokonalé ani u nás, ale rozhodne je to o mnoho lepšie ako pred rokmi. V každom prípade platí, že nikto nestojí mimo zákona v Gruzínsku a ak proces prebieha transparentne a ak je založený na konkrétnych dôkazoch, tak nie je na mieste kritika či v Gruzínsku e, existuje selektívna spravodlivosť alebo nie. Pretože vo veľmi konkrétnych prípadoch sa používajú veľmi konkrétne dôkazové prostriedky, ktoré využíva štátna prokuratúra a súd je o mnoho nezávislejší ako predtým a nikdy nebol tak nezávislý, ako je teraz aby dal rozsudok v tomto prípade, ktorý by pred niekoľkými rokmi nebol býval možný. Mimochodom, tento pán Bon bol označený za vinného v troch konkrétnych veciach. Dnes stojí pred súdom a v minulosti by nebol dostal len 5 rokov za tieto tri prečiny, ale o mnoho viac, pretože sa k tomu pripočítali roky. To sa robilo v minulosti, e, teraz to už vláda zrušila a teraz dostala ten maximálne možný trest e, za činy, ktorý sa dopustil a nedostal trest 15 alebo 20 rokov, čo by možno bývalo možné, ak by sa postupovalo tak, ako pred dvoma alebo troma rokmi v našom súdnictve. A čo sa týka primátora Tbilisi, ten nie je za mrežami. Vyšetrovanie ešte stále prebieha a myslím, že ešte predtým, aké je určite vyšetrovanie ukončené, by sme nemali si vytvárať žiadne názory. Mimochodom, procesy v Gruzínsku eh, veľmi pozorne sledujú zastupcovia OBSE aj EU a podľa posledných správ OBSE aj EU. sa ukazuje, že spravodlivosť e, a súdnictvo v Gruzinsku sú mnoho e, nezávislejšie a procesy sú e, transparentné. Myslím, že je to výdobytok rokov z minulosti, kde bolo odsúdených 300 tisíc ľudí v Gruzinsku a mnohí len podmienečne už to tak nie je. A z toho majú ľudia v Gruzinsku veľkú radosť a sú na to veľmi hrdí taktiež. Mimochodom, o dlho budeme mať u nás komunálne voľby, o tom som vlastne nehovorila v úvode. A už teraz sa pripravujú tieto komunálne voľby. Dopočula som sa dnes, že polovica respektíve tá hranica zvoliteľnosti bude polovica hlasov pre primátorov. To je naozaj dnečné a bude sa voliť primátore nielen hlavného mesta, ale aj 12 iných miest a prebehnú taktiež o voľby predsedov samozprávnych krajov. Aj toto je výrazný krok na ceste k demokracii a veľmi pozorne sledujeme odporúčania Európskej únie, snažíme sa ich dodržiavať, takéto aj odporúčania ostatných expertov, ktorí pôsobia v Gruzinsku. A predpokladáme, že aj týmito komunálnymi voľbami obstojíme aj v tomto ďalšom text, e, teste našej demokracie v júni. A potom už otázka toho, či demokracie v Gruzinsku je ohrozená, nebude e, musieť byť na stole. Myslím, že týmto som pokryla všetky otázky viac menej. Spomenuli ste ešte Arménsko, Azerbajdžan a Turecko. My sme so všetkými týmito krajinami sa snažili vždy udržovať dobré vzťahy s Azerbajdžanom a Tureckom. Máme intenzívnejšie vzťahy ako s Arménskom, pretože nás spája mnoho ekonomických, najmä energeticko hospodárských projektov, ale Gruzínsko a Tbilisi je rozhodne e, miesto v našom regióne, kde sa všetci môžu stretnúť a spolupracovať Azerbajdžan a Turecko sú významnými obchodnými partnermi Gruzinska a najnovší projekt eh, železničná um, trať eh, medzi Baku a Tbilisi je ďalším príkladom takéto regionálnej spolupráce. Myslím, že týmto som naozaj pokryla už všetko. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Ja uh, si pamätám, čo um, bývalý prezident Macedónska povedal o Balkáne, o jeho oblasti. Hovoril, že v um, tej oblasti aj pamäť, aj nože sú dlhé, takže e, nechceme to zo všeobecniť, lebo ja odtiaľ pochádzam. No, v každom prípade ďakujeme vám za vaše vystúpenie. Ďakujeme kolegom za vaše otázky a želáme vám, aby váš štát ostal na ceste k európskej integrácii. Ďakujeme. Euh, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bon après-midi. Uh, on m'a demandé de bien... Dámy a páni, um, požiadali ma, aby uh, som teraz uh, um, prešla hlasovaním s výborom a začneme o chvíľu, no musím uh, vás požiadať, aby ste mali pochopenie, pretože to prvýkrát, čo uh, Eh, zasadám takémuto hlasovaniu a dovolte mi eh, najprv opýtať sa spravodajcu, či eh, chce uviesť túto tému, alebo či ešte má nejaké ďalšie pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať koordinátorom aj tieňovým spravodajcom z ostatných skupín, v, s ktorými bola veľmi konstruktívna spolupráca a Chcem povedať e, pár vecí, poprvé tu e, pár pozitívnych návrhov, e, v ktorých odporúčam hlasovať proti. Nie preto, že nesúhlasím s ich obsahom, ale preto, že oni čo do formálnej stránky sa objavujú v texte a z istých hľadisk sú nadbytočné. Ehm, tiež môžeme debatovať o ich aktuálnosti, pretože Eh, keď eh, si zoberieme globálny prístup, môžu tam eh, zapísať čokoľvek, ale keď tam už napíšeme čokoľvek, tak potom tá správa je ťažkopádna. Ďalej k pozornicom návrhu 50 mm, od pani Kromberg, ktorý sa týka odseku 16. V odseku 16 som ehm, bol veľmi kritický, možno až príliš kritický k koordinácii pri plánovaní zahraničnej politiky koordinát interakcia medzi rôznymi hráčmi. na vrch, e, pani e, Kromberg e, sa mi zdá úplne relevantný, ale hovorí o plnení, zatiaľ čo ja som hovoril o plánovaní. A myslím si, že toto sú dve veci, ktoré sú plne, ktoré sa za mňa doplňujú. Takže ja navrhujem, aby som tam zachoval ten môj uh, odsek, uh, ktorý sa týka plánovania, ale aby sa prijal ústne poznieci návrh, e, ktorý bude obsahovať väčšinu z textu pani Kronberg ako doplnok a potom tam napíšeme to, čo chceme ona, čo chceme napísať pozitívnejšie o plnení. Takže či tam 16 po anglicky. Over, bla, bla, bla, until CFSP's activities, la fin de l'amendement. Si je... Takže ja by som tu navrhol tento pozmeňujúci návrh, aby sme ho zachovali v tejto podobe. Toľko môj návrh. Euh, Ďakujem. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 50. Potom si to pripomenieme, keď sa k nemu dostaneme a potom budeme môcť hlasovať. Takže, milí kolegovia, ak chcete súhlasiť, navrhujem, aby sme začali hlasovanie. Odsek 1, si návrh 4. Hlasujeme. Zvinite ruky, kto je za si návrh 4. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal, schválené. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 5. Otváram hlasovanie. Kto je za? si návrh 5. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to je prijaté. Preveríme to. Dobre, elektronicky preveríme. Pozmeňujúci návrh 5. Dobre. Ďakujem. Takže je to schválené. Pozmeňujúci návrh 6. E, rukami hlasujeme, otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 6. Kto je za pozmeňujúci návrh 6? E, kto je proti? Ďakujem, zdržal sa. Dobre, zamietnuté kompromisný pozmeňujúci návrh 1. Kto je za kompromisný pozmeňujúci návrh? Ďakujem. Kto je proti? Áno, kto sa zdržal? Nie. Dobre, prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 7 a dám o ňom hlasovať ručne. Kto je za pozmeňujúci návrh 7? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. Teraz idem na pozmeňujúci návrh 8. Kto je za pozmeňujúci návrh 8? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za pozmeňujúci návrh 9? Kto je proti pozmeňujúcemu návrhu 9? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozním si návrh 12. To je pán Van Orden. Možno eh, vás to podnetí k niečomu. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za pozmeňujúci návrh 12? Áno, ďakujem pekne, pán Tanok. Eh, kto je proti pozmeňujúcemu návrhu 12? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za pozmeňujúci návrh kompromisný 2? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz idem na kompromis 3. Kto je za? Kompromis 3. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz idem na pozmeňujúci návrh 19. Kto je za pozmeňujúci návrh 19? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za pozmeňujúci návrh 20? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za pozmeňujúci návrh? Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za 21? Áno proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 22, kto je za pozmeňujúci návrh 22, proti, proti 22, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 23, kto je za 23, Ďakujem. Proti? Zdržal sa zamietnutý. Kompromis 4. Kto je za kompromis 4? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 27. Kto je za pozmeňujúci návrh 27? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozne sa vrak 28, kto je za 28? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozne si návrh 29, kto je za 29? Proti? Zdržal sa? Myslím, že prijatý, ale radšej to preverím elektronické preverenie 29. Ďakujem. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem. Kompromis 5. Kto je za kompromis 5? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujem si návrh 34. Kto je za? 34 proti zdržal sa prijatý 35 kto je za 35 proti zdržal sa 36 kto je za 36 proti Držal sa prijatý. 37. Kto je za 37? Proti. držal sa. Zamietnutý. 38. Kto je za 38? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pardon, zamietnutý. Kompromis 6. Kto je za kompromis 6? Ďakujem proti. Zdržal sa prijatý. Kompromis 7. Kto je za kompromis 7? Proti. Zdržal sa prijatý. Pozmenil si návrh 46. 42. Pozmenil sa návrh 42, kto je za 42, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. sa na vrch 46. Kto je za 46? Proti? Dobre, takže e, trošku musíme ísť vyššie na 43. 43. 43 ostáva, lebo 42 nebol prijatý. Kto je za 43? Áno. Proti? Zdržal sa? Preverím to, aby to bolo isté a rád by som videla viac rúk. 43. Dobre. Zatváram hlasovanie, preveríme. Prijatý jedným hlasom. O jeden hlas. 43. Dobre, preveríme. Hlasovali všetci? Tak, zatváram hlasovanie a pozrieme si výsledok. Bolo to zamietnuté. Dobre. Takže ideme na 46, 45, 45, 45. Kto je za 45? Proti? Zdržal sa? Myslím, že to je tá istá väčšina. No, preveríme. 45 elektronicky preveríme. 45. Dobre, zatváram hlasovanie. Preveríme. Dobre, pozrieme sa. To je tá istá väčšina zamietnuté. 44. 44, kto je za 44, kto je proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 46. Kto je za 46? Kto je proti 46? Preveríme. Preveríme 46. Hlasovali všetci. Ešte jeden hlas mi tu chýba. Niekto zabudol hlasovať alebo odišiel. Dobre. Zatváram hlasovanie. Stále je to tá istá väčšina, bolo to zamietnuté, ďakujem. 47, kto je za 47, kto je proti. preverím elektronicky. Otváram kontrolu preverenie 47. Hlasovali všetci, dobre. Zatváram previerku. Pozrieme si výsledok, bolo to prijaté. 48. Kto je za 48? Kto je proti 48? Kto sa zdržal? Prijatý. 49. Kto je za 49? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. K 50. kolega Donžon eh, navrhol ústny pozmeňujúci návrh ktorý e, skladá si návrh pani Kromberg do tohoto textu. Súhlasíte s tým? Dobre. K 50 e, v pozmenenom znení. E, do je za 50 O 50 e, v pozmenenom znení na základe návrhu pána Donžona. Áno, kto je proti? E, kto sa zdržal? Dobre, prijaté. K 51. Kto je za 51? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. K 52. Kto je za 52? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté, ale preveríme to. 52, elektronicky preveríme. Elektronicky preveríme. Hlasovali všetci, zatváram elektronické hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 53, kto je za 53, kto je proti 53, kto sa zdržal, prijatý 54, kto je za 54, kto sa zdržal, prijatý 55, kto je za 55, kto sa je proti, kto sa zdržal, zamietnutý kompromisný pozmeňujúci návrh 8, kto je za kompromisný pozmeňujúci návrh 8, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz idem na 59, kto je za 59, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozrite vrch 60, kto je za 60, kto je proti 60, kto sa zdržal prijatý zamietnutý, ale chcem to preveriť. Elektronicky preveríme 60. Ďakujem. Zatváram hlasovanie, zamietnutý. 61, kto je za 61, proti, zdržal sa, prijatý. 62, kto je za 62, proti, zdržal sa, zamietnutý. 63, kto je za, 63, proti, 63, zdržal sa, prijatý. Preveríme 63. Pamätajte, že musíme o ňom hlasovať, pretože 62 nebol prijatý, takže 63 elektronicky preveríme. Všetci prosím. Ďakujem. Dobre, zatváram hlasovanie. Prijatý väčšinou, no nevidela som veľa rúk, úprimne povediac. 66, kto je za 66, proti, zdržal sa zamietnutý. 64. To je za 64? Proti? Držal sa zamietnutý. 65. Za 65. Proti? Zdržal sa zamietnutý. 67. Kto je za 67? <coughs> Proti? Zdržal sa. 67 preveríme. Pre istotu, nech sa páči, 67. Mm, ďakujem, zatváram hlasovanie. Je to remíza 14-14, takže je to zamietnuté. 68. Kto je za 68? Kto je proti? asi takisto. Preveríme to, lebo je to blízke 68. Dobre, ďakujem. Zatváram hlasovanie. Takisto remiza teda zamietnuté. A 69. Kto je za 69? Proti? Zdržal sa? prijatý 70, kto je za 70, proti, zdržal sa. Takže 70 preveríme, elektronicky preveríme. Áno, zatváram hlasovanie. Prijatý. 71, kto je za? proti, to je za, proti 71. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Dobre, 72. Kto je za 72? Proti zdržal sa zamietnutý 73 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 74 za proti, zdržal sa, prijatý 75 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 76 za, proti, zdržal sa, prijatý 77 vypadáva, pretože 53 bol schválený Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Musím to preveriť. Pozmeňujúci návrh 2, elektronické preverenie. Ja. Ďakujem. Je to o jeden hlas prijaté. A teraz pokračujeme na stanoviska. Stanovisko DV. Pozriem si, kde to máme. No, can't take them in block because you have different indications. Okay. Nemôžeme o nich hlasovať blokovo. Musíme po jednom odsek 1, kto je za. Ďakujem. Kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijatý odsek 2, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatý odsek 3 od DV, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý, ale si to overíme. Preveríme to odsak 3. DV hlasujte elektronicky, prosím. V poriadku, končíme. Hlasovanie je to prijaté. Naozaj prijaté. Odsek 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Odsek 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prijatý. Ocek 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Odsek 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Odsek 8. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Odsek 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz máme kompromis 9. Kompromis číslo 9 a stanovisko z výboru FEM tu máme návrh na kompromis 9. Ja ho teraz predkladám na hlasovanie, kto je za tento kompromis. Ďakujem. Kto je proti? Ako sa opovažujete? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté a všetko ostatné je bezpredmetné, keďže bol prijatý tento kompromisný návrh. A Pristupujeme k záverečnému elektronickému hlasovaniu k tomuto návrhu správy v pozmenenom znení. Hlasujte prosím elektronicky. I need two more votes. Mm, ešte sa musíte prihlásiť dvaja. Až teraz môžem ukončiť hlasovanie. Je to prijaté. 23 za, 29 za, 23 proti, 5 sa zdržalo hlasovania. Gratulujeme spravodajcovi. Ďakujeme. OK. Okay, uh, dear colleagues, uh, We must move on with the agenda. Kolegovia, postupujeme ďalej. V programe máme 15 minút na nasledujúci bod. Uzavretie pozmenenia z Dauhy Kyotského protokolu k rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy a spoločné plnenie záväzkov z neho vyplývajúcich spravodajkyne Správodajcom je pán Tarant za zelených. Chce spravodajca sa vyjadriť. Máme tu aj niekoho, kto je zodpovedný za stanovisko. Uviedol by niekto túto problematiku? Ďakujem za slovo, hovorí pán Tarand. Uviedol by som túto tému trošku mm, istým rozvinutím vety podporme správu z výboru Envy. Berie to do úvahy všetky obavy, ktoré vzniesol tento parlament a iné inštitúcie o klimatických politikách Európskej únie, a nemyslím si, že treba k tomu povedať viac. Ďakujeme veľmi pekne. Chce niekto požiadať o slovo k tomuto bodu? Pán Hoyt, tieňový spravodajca za SND. Ja neviem, či by som mohol povedať viac ako spravodajca. Mal by som. Plne podporujem tieto odporúčania ale je to bizarné, keď prichádzam z členského štátu, kde sa skutočne popiera existencia klimatických zmen vyvolaných človekom tvárou v tvár e- extrémnym podmienkam, čo sa týkajú počasia a čo sa týka ratifikácie Kyoto, tam tiež je to všelijaké u nás, ale ja by som poprosil o podporu tento výbor. Environmentálna agenda je súčasťou našej práce a niektoré krajiny ako Rusko, Čína, ktoré by mali podporiť tiež. Tieto snahy sú našimi strategickými partnermi a tým, že sa ratifikujú kvetské protokoly, tým počiarkneme našu vedúcu úlohu pri ekologických témach a nebudeme len jednoducho reagovať na to, čo žiadajú iné krajiny. Dúfajme, že bude kiotský protokol, budú kiotské protokoly úspešný. Som veľmi rád, že aj skupina socialistov podporuje tieto naše snahy. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pán Watson, aj vy sa chcete k tomuto vyjadriť? Ak druhý tenevý spravodajca nechce, môžem vám udeliť slovo. Ďakujem, ja zdieľam názor spravodajcu, že diplomacia, ktorá sa týka klimatických zmien, musí byť integrálnou súčasťou súčasťou politik Európskej únie a takisto protokoly z Dauha by mali mať prioritu nad bilaterálnymi stretnutiami. Myslím si, že vedecká komunita vo svete sa už začína zhodovať, že naozaj zmeny, ktoré sa dejú, sú súčasťou zmien v počasí a klimatických zmien, ktoré sa zdajú byť nezvratné a mali by sme naozaj postúpiť ďalej v tejto tematike. Ďakujem, to je všetko. Máme ešte niekoho, kto by sa chcel ujať slova. Pýta sa pani predsedajúca, ak tomu tak nie je. Končím túto rozpravu zatiaľ. Budeme k tomu hlasovať 3. marca vo výbore AFET a potom pošleme naše stanovisko do výboru pre životné prostredie ten bude hlasovať 6. a hlasovanie na plenárnom zasadnutí by sa malo udieť v apríli, ešte to nie je celkom isté. Máme tu zástupcu z komisie, chcel by sa vyjadriť k tomuto bodu? Nie, ak tomu tak nie je, tento bod pokladajme za uzavretý. A Odročujem naše rokovanie do 3 štvrte na 6. O 3 štvrte na 6 príde delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Norskom pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ Island a pri spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru budeme hovoriť o dopade švajčiarskeho referenda a toto stretnutie sa bude konať za zatvorenými dverami. Ďakujem za účasť a na 10 minút je naše rokovanie odročené.